a zápis dnešného zasadnutia bude predložený parlamentu na schválenie na začiatku budúceho zasadnutia, ak nie sú žiadne námietky, uznesenia prijaté na dnešnom zasadnutí budú odovzdané príjemcom a orgánom, ktoré sú v nich menované. A zasadnutie Európskeho parlamentu je prerušené. Skončilo naše dnešné zasadnutie. Ďakujem vám všetkým za spoluprácu a želám vám dobrú chuť, ak ste ešte nejedli.